Prichádza pán predseda. Vážení kolegovia, zaujmite svoje miesta. Vážení kolegovia, dámy a páni, jedna smutná informácia z mojej strany. Dovolte, aby som prednesol pár slov Naozaj ide o smutnú informáciu. Pán Angelo Vasalo vo veku 57 rokov starosta obce v oblasti Kampania v Taliansku bol zavraždený minulú nedelu večer kam Gamorov vo svojom vlastnom dome. Bol lepšie známy ako e, zelený starosta za jeho snahu zlepšiť e, životné prostredie vo svojej oblasti. Pán Vasalo vždy bojoval proti prenikaniu organizovaného zločinu do jeho mesta e, bol úžasný človek vo vzťahu so svojimi občanmi a nemôžeme podceňovať úlohu organizovaného zločinu v niektorých našich členských krajinách. Mali by sme stáť bok po boku v solidarite a vykoreniť e, toto zlo z našich spoločností na to, aby e, smrť Angela Vasala e, nebola márna. Chcem vás poprosiť, aby ste sa postavili a aby sme boli minútu tichu v jeho spomienke.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 Takže, milé kolegyne, kolegovia, prejdeme k hlasovaniu. No a zdá sa, že pán Kari má nejakú faktickú poznámku, tak nech sa páči. Mr. President. Vážený pán predseda, ďakujem veľmi pekne. 48 hodín, eh, teraz milióny moslimov budú sviať, eh, budú sláviť svoj sviatok a budú si eh, pripomínať, budú si pripomínať eh, tragické udalosti z 11. septembra. No a plánujú sa nejaké bombové útoky. Eh, odsudil to teda plánuje sa pálenie Koránu, odsudil to Bielý dom a dúfam, že tak urobí aj tento parlament. The extreme act of... Pálenie Koránu je eh, akta jedného človeka a jeho nasledovníkov. To netreba identifikovať so eh, západom alebo kresťanstvo moslimovia musia vedieť, že tento akt, eh, tento pastor nedosiahne nič, bol izolovaný alebo je izolovaný vo svojej krajine aj v rámci svojho náboženskej obce je to len reakciou na tento akt, ktorou dosiahne svoj cieľ. Ďakujem.